to, že dochádza k vytváraniu nezamestnanosti. Ďakujem veľmi pekne. Grazie, Ďakujem veľmi pekne, vážený pán komisár. Uzatváram diskusiu k tejto záležitosti, e, e, po ktorej sa bude hlasovať e, o 12.30 zajtra. A teraz by sme prešli k nasledujúcemu bodu na tomto programe, k ktorým je e, správa pani Hanzlik o vzájomnom hodnotení e, procesov v smernici o službách. Teraz by som na 4 minúty odovstala slovo našej spravodajkyni. Pani predsedajúca, Pani predsedajúca, pán komisár, ja dnes mám tu čest prezentovať vám všetkým správu týkajúcu sa procesu vzájomného hodnotenia e, smernice o službách, ako som hovorila pánovi komisárovi. Komisia je e, skutočne, e, má veľký záujem teda na e, vnútornom trhu a na smernici o službom. Je táto smernica, ktorú považujem za jeden z najdôležitejších legislatívnych, aktov za posledné roky. My sme hovorili o procese vzájomného hodnotenia a jeho výsledkoch a mali sme na mysli e, posilnenie e, vnútorného trhu pre služby e, v Európskej únie. Za prvé, to sú dôkazy, ktoré sú previazané s výsledkami vzájomného hodnotenia. Za druhé, my sme hovorili, na, e, my sme hovorili takisto a vypracovali sme odporúčania, ktoré je potrebné zrealizovať, aby sme posilnili vzájomný trh. A za tretie, proces vzájomného hodnotenia a jeho politické nástroje. E, výbor IMCO ho, pracovná skupina IMCO hovorí o tom, že je potrebné, aby sme umožnili administratívne postupy a obznamenie sa s touto smernicou aj v iných e, štátoch? E, proces vzájomného hodnotenia, to je obrovské kompendium e, vedy, ktoré nám poskytuje veľmi dobrý obraz o situácii na vzájomnom trhu po implementácie smernici o službách. Myslíme si, že je potrebné, aby sa považovalo za dokázané, že obrovské náklady na prácu. My e, potrebujeme tento nástroj e, používať selektívne a musí sa opierať o analýzu jednotlivých prípadov a e, ich prepojenie na kľúčové predpisy, kľúčové ustanovenia. My si myslíme, že transparentnosť celého postupu musí závisieť aj od správneho informovania zúčastnených strán a ich účasti na procese komunikácie. Takisto to bude záležať od ďalších krokov, ktoré komisia navrhuje. Pán komisár, pri práci nad správou sme nezabudli po celý čas na to, že najdôležitejšou prioritou budovania jednotného trhu pre služby je úplné a komplexné transplantovanie transponovanie e, smernice o službách e, vo všetkých členských e, štátoch. A dokonca dnes, dva roky od e, uvedenia tejto smernice do platnosti, sa nám to nepodarilo. Takže parlament chce byť informovaný o tom, ako prebiehajú práce pri realizácii a uvádzaní tejto smernice do platnosti. Myslíme si, že Európska komisia je potrebná, e, musí teda urobiť kroky aby členské štáty donútila k čo najrychlejšiemu, k čo najrychlejšej aplikácii smernice. My eh, si myslíme, že potom sa môže urobiť analýza eh, tejto smernice a jej dopadov na trhy, čo sa týka eh, jednotlivých podnikov. Potom budeme vidieť, kde musíme urobiť zmeny a kde dokonca výsledky prekonali naše očakávania čo sa týka národných rozpočtov a znižovania výdavkov, my si nemôžeme e, dovoliť, aby sme nerealizovali nerealizovali túto smernicu. Pri najmäšom práve preto, že 9 z 10 pracovných miest v Európskej únii je v sektore služieb musíme pracovať na eh, usmernení fungovania vnútorného trhu eh, služieb a musíme jednoducho uprednostňovať tie opatrenia, ktoré prinesú najvyššiu pridanú hodnotu. A takisto ale musíme eh, využívať klauzulu o slobodnom využívaní služieb. Takže, pán komisár, ešte raz chcem počiarknúť, že najdôležitejšie sú uh, vo všeobecné, zo všeobecného pohľadu je to, či sú jednotlivé ustanovenia smernice e, plne transponované a uplatňované. A okrem toho dodržiavanie jednotlivých predpisov smernice, tak ako boli uvedené. Ďakujem veľmi pekne. Teraz uh, e, coach the, uh, catch the eye, pán Basesku implementarea integrală a directivei privind serviciile joacă un rol esențial. Pani predsedajúca, e, smernica o službách aj za nahodnotenia má veľmi dôležitú úlohu e, na konkurencie schopnosť Európskej únie na celosvetovom meritku a zároveň to predstavuje integrované na aplikácia na vnútornom trhu pretože služby prinášajú viac ako dve tretiny hrubého domáceho produktu na, na európskej úrovni. A preto je dôležité, aby Európska únia vyzvala členské štáty na to, aby odstranili legislatívne prekážky, ktoré bránia dobrému fungovaniu eh, tejto smernice. V Rumúnsku sa robia testy výkonnosti v oblasti cestovného ruchu, ruchu a stavebníctva. Zároveň existuje komunikačné miesto, ktoré, eh, v rámci, eh, ktoré umožňuje eh, aplikáciu smernice. Pani Luan má slovo. Ďakujem veľmi pekne. Eh, vážení kolegovia, tak ako povedala spravdajkňa, 9 z 10 pracovných miest Európskej únie sú v oblasti služieb. Takže eh, služby sú motorom eh, ekonomického rastu v Európskej únii a veľkou mierou prispievajú k rastu hrubého domáceho produktu. Sú Takže táto smernica musí predstavovať kľúčový nástroj na to, aby sme vytvárali pracovné miesta a posilnili konkurencieschopnosť európskej úrovni. Ale ešte je veľa e, potrebné urobiť a na to, aby sme zabezpečili plnú funkcie schopnosť tejto smernice na vnútornom trhu e, národná, lokálna a regionálna úroveň sa musia posilniť a musíme hľadať jednotlivé územné celky, ktoré toto môžu viac využívať. E, tá proces vzájomného hodnotenia je mimoriadne dôležitým nástrojom na to, aby sa identifikovali prekážky a toto je spoločná kompetencia a úspech našich činností bude závisieť tiež od involovania všetkých inštitúcií do tohto procesu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Slovo má pani Nevedialová. Pekne. Vážení kolegovia,

Eh, Ďakujem veľmi pekne. Vážené dámy a páni, vážený pán komisár, jednotný trh služieb, ktorý bude dostatočne rozvinutý, nie len jedným zo základných kameňov európskeho projektu, ale je absolútne nevyhnutý pre tvorbu pracovných miest a pre rast, eh, hospodársky rast. A takýto Pracovný trh v zmysle smernice sa ukázal byť veľmi užitočným nástrojom, aj keď zostávajú ešte stále neistoty a nejasné veci. A takisto e, sa ukazuje, že nie všetky členské štáty uplatnili všetky e, časti smernice. A preto, aby sa e, uľahčilo na rozširovanie tohto trhu, bude dobré a vhodné rozširovať dobrú prax, teda učiť sa od seba, no a odstraňovať tiež prekážky, ktoré bránia Eh, efektívnemu poskytovaniu služieb medzi podnikmi eh, v rôznych krajinách. Treba skrátka dohľadať na to, aby sa uplatnili eh, ustanovenia smernice o službách. Vážené dámy a páni, smernica o službách znamená skutočne veľmi dôležitý bod vo vývoji Európskej únie, ale ukazuje sa, že je to len začiatok cesty. Grazie. Ďakujem veľmi pekne. Posledným rečníkom bude pani Figueiredo. Ďakujem pekne, pani Nuž, žiaľ sa stále sústreďujeme na liberalizáciu služieb na európskej úrovni, bez toho, aby sme vzali do úvahy e, sprehujúce sa medzery medzi ekonomikami členských štátov, teda vo všeobecnosti právo, sloboda založiť si firmu vlastne ako si je jednoduchšie v, za, západnejších e, štátov, respektíve západné firmy sa ako si e, vedia lepšie etablovať v slabších krajinách, e, pričom vlastne ničia miestne firmy. To sa napríklad deje v Portugalsku v oblasti obchodu, služieb, takisto v, obchodne, v obchodnom sektore, ako aj v iných rôznych ďalších sektoroch. Takže my by sme chceli, aby komisia preskúmala stratégiu liberalizácie služieb, tak aby zabezpečila dostatočnú dostatočnú ochranu pre pracovníkov a zároveň aj rozvoj e, slabších ekonomík v EÚ. Pán komisár, pán, pán komisár Pandor, pani predsedajúca, členi, cení poslanci, správa o vzájomnom vyhodnocovaní e, opatrení oblasti uplatňovania smernice o službách zabezpečuje aj plnenie úlohy Európskeho parlamentu v, v rámci tejto smernice a takisto aj hodnotenie prechodného obdobia. Táto správa je podľa mňa za podstatným príspevkom plnej implementácie a dobrej kvality tejto smernice vo všetkých členských štátov, respektíve dobrej implementácie nej. Chcel by som poďakovať spravodajkyni pani Hanslík za to, čo, za jej silné výzvy a odkazy v tejto správe. Chcel by som takisto poďakovať aj tým spravodajcom, osobitne pani Evelyn Gebhardt, ktorá výrazne zlepšila túto správu, respektíve ktorá pracovala takisto na tejto správe eh, v, po, na inej správe, ktorá sa týkala z eh, lužie vo februári tohto roku. Takisto, keď e, zdôrazňuje sa tu, že je potrebné uplatniť alebo doplne implementovať všetky aspekty smernice o službách, či sú to ekonomické alebo právne, všetko toto vítam. E, Nielen, že potrebujeme úpravu jednotlivej vnútornej legislatívy členských štátov, ale musíme tiež zabezpečiť, aby skutočne tie všetko pod jednou strechou e, v rámci služieb, aby to naozaj aj fungovalo Takisto správa vysiela ten dôležitý signál v otázkach, čo by mali byť ďalším krokom v oblasti služieb, pretože správa Metnica o službách už predstavuje veľký pokrok, avšak vnútorný trh so službami ešte stále nie je ukončený, ešte stále sú tam, je tam veľký potenciál, preto musíme pokračovať ďalej a vaša správa prispieva tomuto cieľu. Vítam vašu podporu konanie komisie z oznámenia z januára 2011, ktoré sa týkalo výsledkov vzájomného hodnotiaceho procesu, pretože tieto výsledky poukazujú na to, že musíme vriať, brať viac do úvahy potreby praktických užívateľov a spotrebiteľov na trhu a takisto aj našich občanov a naše podniky. Akými nástrojmi toto všetko môžeme dosiahnuť? Spoločne s členskými štátmi komisia pripravila revíziu alebo preskúmanie konzistentnosti európskych, európskeho práva a e, čas Často sú to komunitárne nástroje, ktoré e, fungujú paralelne a ich e, e, uplatňovanie vedie potom k niektorým takým praktickým ťažkostiam. To, čo funguje v Belgicku, nemusí fungovať pre v Holandsku a táto smernica o odborníkoch alebo o elektronických obchode alebo internetovom obchode a podobne, to sú všetko oblasti, ktoré, ktoré sú rôzne v jednotlivých členských štátoch štátoch. Takže preto sme sa rozhodli, že urobíme test konzistentnosti všetkých týchto e, pravidel a predpisov. Sústreduje sa to hlavne na tri e, sektory, na cestovný ruch, e, podnikanie a obchod. A tiež budem spúsko spolupracovať s výborom IMKO z parlamentu, aby som ich informoval na najbližších mesiacoch o výsledkoch tohto vyhodnotenia týchto troch sektorov, pretože komisia potom pripraví konkrétne návrhy v roku 2012 aby sa zabezpečilo lepšie fungovanie vnútorného trhu. Okrem toho budeme intenzívne skúmať jednotlivé bariéry, ktoré budú identifikované v tejto, v tomto preskúmaní alebo v tejto revízii situácie. A potom eh, to povedie k požiadavkám, eh, ak eh, bude požiadavka takisto, na, ktorá sa bude týkať navyš, kapitálu a podobne. E, niektoré takéto obmedzenia fungujú v niektorých sektoroch, ktoré majú vysokú pridanú hodnotu, ktoré sú však takisto veľmi dôležité pre e, pracovné miesta. To sú právnici, inžinieri, daňoví poradcovia a podobne. Oni vlastne môžu podporovať rozvoj nových obchodných modelov, pričom e, by to nejakým spôsobom nemalo, nemalo ohrozovať ochranu spotrebiteľa. Komisia teda preskúma um, všetky tieto požiadavky a preskúmať do roku 2012, či, e, aká je situácia, či je potrebné prijať nejakú osobitnú iniciatívu. Takisto pripravujeme štúdiu o ekonomickom dopade smernice o službách na báze toho, čo sa dosiahlo v jednotlivých členských štátoch. A vaša správa poukazuje na dôležitosť eh, toho, akú parlament prideluje výsledkom takéto štúdie. Ja by som chcela predstaviť štúdi, výsledky štúdie osobne vám eh, potom začiatkom roku 2012. A napokon čo sa týka vzájomného e, vyhodnotenia ako pracovnej metódy, vieme, že to bol podstatný nástroj v kontexte smernice o službách, ktorej e, rozsah pôsobnosti je veľmi široký a si vyžaduje takisto veľké zmeny v vnútroštátnej legislatíve členských štátov. To znamená, že to je určite nástroj pre budúcnosť, ale súhlasím s vami, že je potrebná analýza prípadu od prípadu, kým, kým zabezpečíme nejakú, alebo pripravíme nejakú metodológiu spoločnú. Takže jednoducho musíme postupovať pragmaticky. Spolieham sa na podporu Európskeho parlamentu, aby sme mohli naďalej pokračovať v implementácii tejto smernice. Ďakujem pekne. Predsedajúca, ďakujem pekne. La discussione chiusa. Koniec rozpravy a hlasovanie bude zajtra o 12.30. Ora l'ordine del giorno reca la... Teraz nasleduje správa pani Diany